Znawiam posiedzenie. Ogłaszam wzno... Otváram zasadnutie. Otváram zasadnutie Európskeho parlamentu, ktoré bolo odročené 21. novembra. Zápisnica, zápisnica je odsúhlasená, ak nie sú žiadne námietky, vidím, že žiadne nie sú. Mám nasledujúce informácie pre tým, než začneme z Minulý útorok konferencia predsedov rozhodla, že sa bude konať rozprava o správe Jendřejevskej a Trupel, a to zajtra o 6. večer je to o rozpočte na rok 2011. Hlasovanie bude v stredu. Predbežne bude v stredu. Zajtra bude rozprava o COP16, o klimatickej konferencii v Cancúne, pretože tam sa pozoruje istý pokrok. Vyslali sme tam početnú delegáciu z Európskeho parlamentu a naši kolegovia sú tu teraz s nami, aby nám oboznámili spolu s komisárkou Hedegert a budeme zrejme spokojní s výsledkami. Treba si prediskutovať ešte, čo sa bude robiť na konferencii v Južnej Afrike. Ďalej sme si vypočuli Guillermo Peliňas, disident, dostal Sacharovovú cenu. Žiaľ, nie je možné, aby si ju prišiel prevziať v stredu. Osobne som žiadal Raula Castra, prezidenta Kuby, aby to umožnil. A dúfame, že Lady Ashtonová tiež príde v stredu a že si uvedomí, aké dôležité je, že nemohol eh, laureát Sacharovej ceny prísť a Fariňas, pán Fariňas bude predmetom medzinárodných rokovaní. Dúfame ešte stále, že bude môcť prísť pred 20 rokmi 13. decembra 1981 sa v Poľsku vyhlasilo stanné právo, tisícky opozičných aktivistov bolo zatknutých a takmer 100 ľudí v dôsledku stanného práva zomrelo. Zdávame hold tým, ktorí položili svoje životy za to, aby uchránili Európu pred jarmom komunizmu. Čo sa týka správania sa Gottfrieda Bluma na plenárnom zasadnutí 23. novembra 2010, berú znovu vedomie, že Godfrey Bloom sa odmietal ospravedlniť za svoje výrazy, ktoré použil na plenárnom zasadnutí. Rozhodol som aplikovať zasadací poriadok, pravidlo 9, a na 7 dní uprieť e, pánu Blumovi finančné prostriedky, na ktoré by mal inak nárok, už bol o tom informovaný. Nasleduje podpísanie právnych dokumentov podľa bežného legislatívneho postupu. 10 aktov, ktoré sa rokujú podľa podľa bežného legislatívneho postupu. V stredu som